na začiatku budúceho zasadnutia. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak predložím uznesenie, ktoré bolo prijaté dnes osobám a orgánom, ktoré sú v ňom spomenuté. Ďakujem veľmi pekne za